prijatý a žiadam vás, aby ste e, dávali pozor v čase hlasovania. Pozmeňujúci návrh 243, kto je za, kto je proti. Pozmeňujúci návrh 243, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 244, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Preveríme to. 244. Prijatý. Dobre. Kompromis 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 156, druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 259 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa Preveríme druhú časť 159. Zamietnutá. Kompromis 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Pozrieme sa na vrch 260, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti zdržal sa prijatá. 261, to je za, proti, zdržal sa prijatá. Kompromis 26, kto je za, proti, zdržal sa prijatá. Kompromis 27, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. pozdňujúci návrh 268, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 270, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 28, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 29, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 274, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 276, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 277, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 278 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutá, kompromis 30, kto je za, proti, zdržal sa prijata, prijatý. Pozmeňujúci návrh 282, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 283, kto je za, proti, zdržal sa Preveríme kontrolu 283, otváram hlasovanie. prijatý. Ideme na DV5, to je za, proti, zdržal sa. Preveríme, nedvíhate ruky. No, nie, že by som bola neschopná, ale nevidela som to. Ja vás e, tu e, predvediem jednu po druhej, aby som vás videla. No, e, robím to príliš rýchlo? Okay. Nie, ale niekedy musíme obratiť list, keď je kompromis príliš dlhý a potom nevidíme, nemáme čas. Jo. Tak budem to robiť pomalšie keď to zrýchlim. 285, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý 286 a 7, to sú totožné, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý 289, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý 290, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý 288, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 291. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 293. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. Zamietnutý. 292. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 294. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 295 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutá. 296 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatá. 297, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatá. 298, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatá? 94, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? 96, druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatá? 99, 9 prvá, dru, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? 90, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? 915, kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. A zvyšok DV v bloku hlasujeme. Nechcú hlasovať to v bloku? DV1. Za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. DV2 za? proti, zdržal sa zamietnutý, 9.3 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 9-11 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 9 9-12 za, proti, zdržal sa 9.12, preveríme, 9.12. zamietnutý. 9.13 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 9.14 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 9.16 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 9.17 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 9.18 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Ideme na úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 5, za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 6 a 8 sú totožné, kto je za? Proti? zdržal sa prijatý. Pozňujúci návrh 7, 9 a 14 totožné, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozňujúci návrh 10, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis, sa teda pozňujúci návrh 11 a 12 totožné, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozňujúci návrh 13, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 15, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Ideme na kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 23, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 25, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 26, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 29, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. kompromis návrh 33, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 34, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 35, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 38, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 39, za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 40, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 41 a 42. Totožné. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 43 za. Proti. Zdržal sa um, zamietnutý. 45 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 46 za. Proti. Zdržal sa prijatý, zamietnutý. 44 za. Proti zdržal sa zamietnutý, 46, 7 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, pozniece návrh 48 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa um, prijatý, tá druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa um, prijatá, pozniece návrh 49, kto je za, proti, Zdržal sa. Preveríme pozmeňujúci návrh 49. prijatý. Kompromisný návrh 50, pozmeňujúci návrh 50, kto je za, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa. Hovorím vám vážne, EPP nehlasujú priamo. Takže tu nehlasujú. Vážne hovorím. Sme na pozdňujúcom návrhu 50. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? E, prijatý. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Kompromis 5, kto je za? Proti zdržal sa. Prijatý sa návrh 55, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý sa návrh 60, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý 72, kto je za, 62, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 63, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 64, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 65, v štyroch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa e, prijatá, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutá, tretia časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá, štvrtá časť, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutá, 66, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutá, 67, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutá, 68, kto je za, proti, zdržal sa prijatá, 69 za, proti, zdržal sa prijatá. 70 za, proti, zdržal sa prijatá. 71, kto je za, proti, zdržal sa prijatá. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa prijatý. 36 za, proti, zdržal sa prijatý. 76 za, proti, zdržal sa prijatý. 78 za, proti, zdržal sa prijatý, 79 za, proti, zdržal sa prijatý, 80 za, proti, zdržal sa prijatý, 81 za, proti, zdržal sa prijatý, 82 za, proti, zdržal sa prijatý, 83 za, proti, zdržal sa prijatý, prijatý 84 za, proti, zdržal sa prijatý 85 a 86 za, proti, zdržal sa prijatý 87 za, proti, zdržal sa prijatý, 89 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 88 za, proti, zdržal sa prijatý, 90 za, proti, zdržal sa prijatý, 91 za, proti, zdržal sa prijatý, 92 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 93 za, proti, zdržal sa prijatý, 94 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 95 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 96 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 8 za, proti, zdržal sa prijatý, 98 za, proti, zdržal sa prijatý, 99 za, proti, zdržal sa prijatý. 100 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý máte v eh, dokumentoch, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 101 v dvoch častiach, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 110, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 112, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 113, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 114 za, proti, zdržal sa. Prijatý 115 za, proti, zdržal sa. Prijatý 126 za, proti, zdržal sa prijatý 117 za, proti, zdržal sa prijatý 118 za, proti, zdržal sa zamietnutý 119. V dvoch častiach prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržal sa prijatá, 120 za, proti, zdržal sa, prijata 121 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijata. Druhá časť za, proti, zdržal sa, prijata. 122 za, proti, zdržal sa, zamietnutá. 123 za, proti, zdržal sa, prijatá. 124 za, proti, zdržal sa prijatá, 125 za, proti, zdržal sa prijatý, 126 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 10 za, proti, zdržal sa prijatý. Konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie prijaté, 19 hlasov za, 11 proti, nikto sa e, nezdržal. E, blahoželám pani Vesera. Uf, Seguimos con la votación. Pasamos al siguiente informe sobre... A ideme mm, pokračovať hlasovanie a ideme na ďalšiu správu o e, právach žien v štátoch e, východného partnerstva. Začíname s hlasovaním. Pozrieme si návrh 15, kto je za. Ak e, súhlasíte, tak si sadnite a začneme s druhým nasledujúcim hlasovaním. Pozrieme sa na vrch 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, zamietnutý. Pozrieme sa na vrch 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, prijatý. Drvá 2. Kto je za? Proti?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 Preveríme to pozmeňujúci návrh 21. Otváram hlasovanie. Prijatá pozmeňujúci návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Opäť urobíme preverenie pozmeňujúceho návrhu 22. prijatý. Pozmeňujúci návrh 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 3, kto je za,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 Kto sa zdržal? E, prijatá. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Kompromis 4, e, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 39, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 40, kto je za? Proti. Zdržal sa? Prijatý. 41 za? Proti. Zdržal sa? Prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozňujúci návrh 7. v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal e, prijatý. Druhá časť, kto je za, proti zdržal sa, prijatá. Pozmeňujúci návrh 50, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, e, prijatý. 51, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 8, kto je za, preveríme. Pozmeňujúci návrh 51, otváram hlasovanie. prijatý. Kompromis 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ehm, prijatý. Druhá 17, e, druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ehm, prijatá. Druhá 23, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ehm, prijatý. 52, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 9, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. na návrh 57, e, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 58, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 59 za, proti, zdržal sa prijatý. 62 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 63 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa. No, nevidela som to dobre. 63, prvá časť. Otváram hlasovanie. Prijata. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnutá. 64, kto je za, preveríme, ktorá druhú časť, 63. otvorám hlasovanie. Zamietnutá. 64 za. Proti. Zdržal sa prijata. 64 za, 5 za. Proti. Zdržal sa prijata. 66 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutá? Druhá časť vypadáva 67 za, proti, zdržal sa zamietnutá, kompromis 11, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, Pozmienujúci návrh 61 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá. Druhá 20 e, v dvoch častiach. To je za prvá časť. Proti. Zdržal sa. Prijatá. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa. Prijatá. Pozmeňujúci návrh 72. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatá. 73. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatá. 74. Kto je za? Proti zdržal sa prijatá. Druhá 3 je pokrytá. Pozmeňujúci návrh 75, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 76 za, proti, zdržal sa prijatý. Drva 11 je pokrytá, kompromis 12, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 79 za, proti, zdržal sa zamietnutý, druhá 5 za, proti, zdržal sa prijatý, pozmeňujúci návrh 80 za, proti, zdržal sa prijatý, 81 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 82 za, proti, zdržal sa prijatý, 83 za, proti, zdržal sa prijatý, drva 24 za, proti, zdržal sa prijatý, 85 za, proti, zdržal sa prijatý, drva 2 za, proti, zdržal sa prijatý, Druhá 3 za, proti, zdržal sa, prijatý. 1 za, proti, zdržal sa, prijatý. Druhá 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Druhá 6 za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? Preveríme. Preveríme pozmeňujúci návrh 3. Otváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? Pozmeňujúci návrh 5, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý? Pozmeňujúci návrh 6, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? Pozmeňujúci návrh 8, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? Pozmeňujúci návrh 9, kto je za? Proti? zdržal sa prijatý, 10 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 11 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 12 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 13 za, proti, preveríme, preveríme ktorý, 12, dobre, preveríme 12, ¿Y yo qué había dicho? A čo som hovorila? Tak už mi dochádzajú baterky, vás upozorňujem. Neviem už, kde sme. Ahora la enmienda 12. Ideme na pozmeňujúci návrh 13, alebo chcete preveriť aj 11? Áno. Dobre. Tak preveríme 11. Otváram hlasovanie. prijatý. A ideme na pozmeňujúci návrh 13, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 14, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Preveríme. Konec hlasovania, otváram hlasovanie. prijatý, 22 hlasov za, 3 proti a 3 sa zdržali. Blahoželám pani Gabriel. Venga, vamos a votar el último informe. Ideme hlasovať o poslednej správe. Všetci sme unavení, ale už e, končíme a e, začneme s rozprávami o správach. Musím uznať, že to nebol môj najlepší deň pri hlasovaní, ale ukončíme to. Kompromis 3. Votos en contra. Za proti zdržali sa prijaté. Naozaj? No už dobre, tak si to e, skontrolujeme. Kompromis 3, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Aprobado. Todavía me queda alguna facultad. Prijaté. To som ešte zvládla. Pozmeňovací návrh 36 za, proti, zdržali sa prijatí, 37 za, proti, zdržali sa prijatá 38 v dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá 39 za, proti, zdržali sa prijatá, 40 za, proti, zdržali sa prijaté, 41 za, proti, zdržali sa prijaté, 42 za, proti, zdržali sa prijaté, 30, 43 eh, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 45 za, proti, zdržali sa prijaté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté 49 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatý 51 za, proti, zdržali sa prijaté 52 za, proti,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 Zamietnuté. Uh, nie som si istá, takže ešte si pre istotu preveríme 57. Áno, je to zamietnuté. 58 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 58 si preveríme. Otváram hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. Pôvodný text odseku 2 v dvoch častiach. Nie to odpadáva. Takže 59 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa prijaté, 61 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá, zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 64 za, proti, zdržali sa, prijaté 65 za, proti, zdržali sa, prijaté 66 za, proti, zdržali sa, prijaté 67 za, proti, zdržali sa, prijaté 68 za, proti, zdržali sa, Tu si nie som istá. Ešte si preskúmame 68. Prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz hlasujeme o pozmeňovacom návrhu číslo 70 v 7 častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia za, proti, zdržali sa, prijatá. Štvrtá za, proti, zdržali sa, prijatá. Piatá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Šiesta časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Siedma časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Partes. Primera parte a favor, en contra, abstención. 70 na dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 72 za, proti, zdržali sa prijatá, 73 za, proti, zdržali sa zamietnutá, kompromis 5 za, proti, prijaté, 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 79 v troch častiach prvá časť za, čo si máme preskúmať? 78 chcete preveriť. Dobre. Je to prijaté. 79 v troch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti. Zdržali sa to si preskúmame. Druhú časť 79. Preverujeme elektronicky. Je to prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 83 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Kompromis e, pozmeňovací 84 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 89 za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa. To si nie som istá, to si preveríme. Kontrolujeme 92. Zamieta sa. 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. 94 za, proti, zdržali sa, prijaté. 96 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 98 dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 99 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. Stavka v eh, dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti. Zdržali sa zamietnutá. 101 za, proti zdržali sa prijaté, 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 104 za, proti, zdržali sa prijaté, 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté, teraz pozmeňovací návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, neviem, to si preveríme. Pozmienujte návrh číslo 1, otváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, trojka za, proti, zdržali sa, prijatá štvorka odpadáva. Pôvodný text to tiež odpadáva. Peťka za, proti, zdržali sa zamietnutá, šestka za, proti, zdržali sa prijaté, sedem za, proti, Zdržali sa prijaté, 8 za, proti. Zdržali sa zamietnuté, 9 za, proti. Zdržali sa prijaté, 10 za, proti. Zdržali sa prijaté, kompromis 1 za, proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti zdržali sa prijatí, 17, 16 za, proti, zdržali sa prijatá, 18 za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 20 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, 26, pardon, za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, Zdržali sa prijaté 28 za, proti. Zdržali sa zamietnuté 29 za, proti. Zdržali sa prijaté 30 za, proti. Zdržali sa prijaté 31 za, proti. Zdržali sa prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie.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

s bodom 8 e, EU e, prostriedky pre rovnoprávnosť slovo Dostám spravodajky Claire Moody. Nech sa páči. And, uh, uh, yes, there's uh, nothing like talking about keď sa rozpráva o prostriedkoch EU hneď sa všetkým zvyšuje puls. Ďakujem vám pekne za príležitosť uviesť túto e, správu na výbore. EU prostriedky e, sú veľmi e, silným nástrojom, ktorý máme k dispozícii. Je tu preto, aby nám pomáhal implementovať naše priority a teda aj hodnoty, ale pri mnohých príležitostiach E, tu nevidíme dostatočne dobre e, odrazenú e, otázku rodov vo všetkých dokumentoch alebo aj implementácií. Neodráža sa to dobre v narábaní s rozpočtom. Je, sú to veľmi špecifické kroky, napríklad v Európskom sociálnom fonde práva, rovnosť, občianstvo, Horizont 2020, aj v iných programoch ale v iných programoch máme napríklad odkazy na všeobecné princípy rodovej rovnosti, ale veľmi málo programov mimo tých, e, ktoré majú špecifické ciele, jasne e, rodovej rovnosti e, pripisujú nejaké zdroje. E, niekde sa nachádzajú rodové indikátory alebo hodnotenie dopadov alebo aj e, členovanie e, rozpočtových prostriedkov. Mali sme tu Máme tu viacročný finančný rámec z roku 2020, ktorý má veľmi silné znenie týkajúce sa rodovej rovnosti, ale odvtedy stratégie e, sa tým nejako nezaoberala, nejako sa tam nespomína rodová rovnosť ani v e, strednodobej revízii viacočného finančného rámca. Správa e, sa sústreďuje nielen na všeobecné body, teda tri oblasti finančnej podpory, Európsky štruktúrálny investičný fond, sa tam tiež udoveruje a v rámci neho otázky ako e, zamestnanosť. Zaberáme sa tým, čo funguje a samozrejme poukazujeme aj na to, e, ktorým oblastiam sa treba venovať sú e, systematické metódy e, týkajúce sa mainstreamingu, ktoré tu potrebujeme. Takisto treba sa zaberať e, finančnými prostriedkami pre sociálnu infraštruktúru, obzvlášť v oblastiach ako starostlivosť. Druhou špecifickou oblasťou sú práva, rovnosť, občianstvo. Tu máme program, ktorý veľmi leží na srdci tomuto výboru. Ide o program DAFNE E, kde sa bojuje proti e, násiliu voči ženám. V tejto správe zdôrazňujeme, e, že sa tu znižuje financovanie v tejto oblasti. V roku 2011 20 miliónov eur bolo alokovaných do tejto špecifickej oblasti, v roku 2012 19,5, 2013 18 miliónov a od roku 2016 sa to znížilo na 14 miliónov. Takže celkom zjavne musíme sa zaoberať e, týmto e, znižovaním. A tiež e, by sme potrebovali viac jasnosti aj v iných oblastiach vynakladania prostriedkov, ako sa venujeme boju proti násilia vo všetkých sférach. A potrebujeme mať aj údaje, kde by bolo vidieť rodové aspekty E, v horizonte 2020 sú špecifické kroky v oblasti mainstreamingu. Máme tu podporu výskumných orgánov, ktoré robia e, plány v oblasti rodovej rovnosti. E, Európsky inštitút rodovej rovnosti tiež toto podporuje, toto samozrejme vítame, ale aj tu sa dá toho urobiť viac. A treba zameniť, zamedziť tomu, aby sme e, e, sa neodklonili od tých e, dobrých skúseností, ktoré v tejto oblasti máme. E, máme tu dokument, hovorí o, e, o tom, že rodovú rovnosť by sme mali vidieť v oveľa širšom rámci v oblasti uh, teda financovania, uh, rozvoj, výskumu a vývoja. Uh, vonkajšia služba, tu máme tiež príslušný akčný krám azyl, migrácia, integrácia, uh, ale tiež sa musíme zaoberať ad hoc eh, facilitami, pretože tam nie je žiaden mechanizmus v rámci týchto ad hoc nástrojov, ktorý by nám umožnil zaujať eh, rodovú perspektívu. Eh, k hlavným odporúčam teda patrí, aby sa rodové aspekty zohľadňovali na všetkých úrovniach rozpočtového postupu musíme ehm, mať v dispozícii oveľa lepšie údaje, ehm, zvyšuje sa transparentnosť, ale treba v tom pokračovať ďalej. A treba to vnímať ako príležitosť ehm, na to, aby sa lepšie implementovali tie pekné slova, ktoré sa spomínajú v programoch. Projekty by mali mať indikátory, ktoré sa jasne vťahujú na rody nedelenú i, e, in, i, a musí ísť aj o fázy monitorovania a hodnotenia údaje týkajúce sa e, rodových otázok musia sa tiež zverejňovať a napokon e, technická podpora a školenia sú veľmi dôležité. Takže všetci, ktorí sú zainteresovaní do týchto projektov, musia byť informovaní dostatočne o rodových aspektoch svojej práce. Toto samozrejme je veľmi komplexná oblasť práce. Chcela som sa venovať mnohým oblastiam mojej správy a teším sa na pripomienky kolegov eh, k možným zmenám, na ich komentár k aktuálnej podobe správy, aby sme mohli ďalej na správe eh, pokračovať. Ďakujem pekne a slovo teraz budú mať tieňoví spravodajcovia. Začneme s EPP. Uh, eh, thank you very much, Madam Chair. E, Ďakujem. Tieňový, tieňová spravodajkyňa Barbara Matera sa ospravedlňuje, pretože je na materskej. A v jej mene prečítam niekoľko viet. Ďakujeme spravodajkyni za tvrdú prácu. Zo pár komentárov z našej strany. Tvrdo sme pracovali za posledné roky, aby sme mali posudzovanie každoročné, rodovo rozlišované, teda rodová perspektíva v rozpočtovom postupe, štruktúra výdavkov príjmov s cieľom podporovať rodovú rovnosť. Ak máme dosiahnuť cieľ posilnenia silnejšej rovnosti v súlade s postupmi pani Jourovej, Zamerali sme sa na e, vyfinancovanie programov v rámci niektorých najdôležitejších rozpočtových liniek. Európsky štruktúrový fond, štruktúrálne fondy, Európske rozvojové regionálne fondy. Dôležité sú nasledovné aspekty. Zachovať e, rodový mainstreaming vo všetkých politikách EÚ z rodového hľadiska, Európsky e, štrukturálny investičný fond by mal byť posilnený a mal byť fondom, ktorý podporuje implementáciu politík rodovej rovnosti. Vítame ochotu financovať DAFNE a všetky programy, ktoré sa týkajú násilia na ženách e, a zdieľame kritiku v skutočnosti, že fondy priradené e, sa výrazne znížili za posledné roky Posudzovanie privedených fondov. Myslíme si, že všetky fondy medzi mužmi a ženami by mali byť špecificky posudzované, aby sme mali jasný pohľad na to, čo cieľ dosahuje a čo nie. V určitých bodoch nesúhlasíme. E, e, nasledovné body v správe mám na mysli. Odkaz na e, ceny z roku 2008 nie je tu štúdia, ktorá by to ukázala nezaujato, e, neideologicky a vyváženia. Nesúhlasíme s multiplikáciou agentúr na úrovni EÚ, ktoré pracujú na otázkach e, e, žen, práv žien. IAEG stačí, Inštitút pre rodovú rovnosť stačí, len podporujeme túto inštitúciu, nechceme vytvárať nové Nemyslíme si, že na Európskom parlamente, aby e, rozhodoval e, o týchto orgánoch na úrovni členských krajín. Nechajme to na nich. Nechceme, aby e, rodová rovnosť viedla k zvýšeniu administratívneho bremena pre podnik, ktoré pracujú na podnikoch, ktoré čiastočne financujú fondy EÚ. A zdieľame požiadavku, aby sa roz, rodové rozpočtárstvo používalo na všetkých úrovniach, ale malo by sa tak diať e, v objektívnom pomere, e, inými slovami, len teda tam, kde je objektívna potreba zasahovať. Fondy EU už samotné prechádzajú prescreeningom založeným na e, princípe nediskriminovania a rodovej rovnosti. Ak máte pochybnosti či otázky, obráťte sa prosím na Barbaru Materu. Ďakujem. Ďakujeme a slovo má kolegyňa Višnevská. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia eh, dnes eh, mm, sa eh, zaoberá s najväčšou krízou v histórii dôvery v jej činnosti, ale tento návrh spravy, ktorú pani spravodajkyňa určite sa nepričiní k náprave obrazu únie a e, rozpoč e, únie musí byť charakterizovaný transparentnosťou a efektivnosťou a to sú dva e, črty, ktorým E, nemôžeme tieto vlastnosti pripísať Fondom Unie pre rovnosť e, rodovú a e, počas posledných rokov myšlienka gender budgeting sa ukázala byť len nákladným nástrojom podpory feminizmu a so žiadom musím zistiť, že táto správa pani poslankyne to neviedla k žiadnej reflexii a napriek očividným faktom má za cieľ podporovať dotrajší prístup a vo všetkých e, politikách, e, e, ktoré využívajú tieto rodové indikátory, je cestou, ktorá nás vedie k ďalšiemu zatemňovaniu výdavkov únie. Tiež omylom je vyrovnávanie pozícií mužov a žien v oblasti vedy prosím som zavádzania paritných ukazovateľov to bude mať opačný e, účinok e, a e, bude viesť k nevyrovnaniu platu v žien v oblasti vede a e, práva. Fondy pre e, rovnosť mužov a žien e, sa má sústrediť len na činnosti, kde nedostatok financovania únie môže viesť k vážnym dôsledkom v členských štátoch. Preto súhlasím s pani spravodajkyňou, aby sme vedomali pozornosť otázky boja proti násiliu na ženách a tiež e, možnosti školskej e, zachádzky, čo podporí materstvo. No, tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, považujem za nepriateľné. Gracias, tiene la palabra la señora Vana. Ďakujem, pani Vana má slovo. Ďakujem, pani e, spravodajkyňa, za predloženie správy. Len plne podporujem vaše úvahy. Vítame tento návrh, do veľkej miery s vami súhlasím. Je veľmi dobré, že už v prvej časti správy celkom jasne poukazujete na základné e, nezrovnalosti pri e, neimplementácii e, odkazov na rodovú rovnosť. A je dôležité, že správa celkom jasne postoj po výhodnoteniu polovice obdobia, že sa tu na ne, od, na ne odkazuje. Treba i vyzdvihnúť, že e, rodové rozpočtárstvo sa spomína na viacerých miestach správy. Snáď by sme chceli dodať ešte niektoré e, doplnky, pretože e, rodovo orientované rozpočtárstvo je veľmi dobrým a užitočným, a dokonca kľúčovým nástrojom v boji za rovnú, rovnoprávnosť pohlaví a použitie tohto rozpočtárstva sa žiada už roky, no napriek tomu Komisia EÚ zostáva nečinná a vo všetkých e, linkách rozpočtárstva e, by sa to malo používať nielen pri tých programoch, u ktorých je to e, najzjavnejšie. Podporujeme spravodajkyňu takisto i v používaní indikátorov, ktoré sú rodovo špecifické, pri monitorovaní všetkých opatrení, ktoré rozpočet EÚ financuje. A na tomto mieste by sme ešte e, rozšírili tú požiadavku na také všeobecné vyhodnocovanie typu ex ante. Predložíme ešte niektoré pozmeňujúce návrhy, najmä v oblasti prezentácie významu verejných služieb, silnejší dôrad na všeobecnejší e, význam štrukturálnych fondov a ako ste spomenuli, E, i zisťovanie dát e, podľa pohlaví rozklúčované, takisto význam sociálnych infraštruktúr pre národný a e, regionálny rozvoj, pre zariadenia starajúce sa o deti a ciele Európa 2020, aby sa mohlo hovoriť o strategickom rozvoji Európy 2020. To je pre nás všeobecne dôležité i nové smerovanie tejto investičnej politiky. Tu žiadna stratégia pre zrovnoprávnenie pohľavy vlastne nie je. Ďakujem ešte raz a teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem pani Vana, teraz má slovo pani Honeywell. Yes, thank you. Ďakujem. Ďakujem, Claire, za túto správu je dobré, že v tomto výbore máme taký jasný pohľad na to, prečo e, rozpočtárstvo rodové by malo byť v centre pozornosti. Je to niečo, o čom hovoríme už dlhú dobu. Teraz je tu však skutočný spôsob, e, kde, o tom môžeme, kde to môžeme začať robiť. Keď sa pozrieme na tie tri programy, tieto vyslovene vyzdvihujú Myslím si, že by sme mohli mať toto rozpočtárstvo v týchto programoch. Keď robíme takúto správu, samozrejme čas je obmedzený a spravodajca naznačil základné veci. Spravodajkyňa naznačila základné veci. Mnohé z nich sú tu e, po dlhú dobu. Ale malo by tu byť niečo i o utešencoch. Určite tak urobíme my predložením pozmejúceho návrhu. Tak, e, tak e, fond, ktorý by mal vlastne odkaz na ženy utešenkyne. Ja som nedávno bola spravodajkyňa k tejto téme a bolo veľmi jasné, že je tu výrazná potreba robiť všetko, čo je v našich silách pre utečencov, pre deti e, a ženy na úteku. keď príde čas, mali by sme podať pozmeňujúci návrh, aby sa posilnil, posilnil vlastne tento výbor a posolstvo celého parlamentu ako takého. Ďakujem, pani Hanivel. Neviem, či pani Mody chce e, odpovedať na tieto vystúpenia k tej správe. Thank you, Chair, and, uh, thank you. Ďakujem a ďakujem vám kolegovia za komentáre Mnohé z tohoto určite bude predmetom našej práce v rámci zasadnutí tieňových spravodajcov i pomimo. Plánujeme tieto stretnutia na nový rok. Súhlasím e, s kolegami, samozrejme, ktorí súhlasia s mojou správou, to je prirodzené. V mnohé oblasti sa spomenuli na tie nadviažem, napríklad kríza 2008 a dopad na ženy Nesúhlasím samozrejme so stanoviskom. Nie je tu štúdia, že by tu, ktorá by dokazovala, že tu bol e, dopad. Naopak veľa štúdií hovorilo práve o tomto. Toto však e, budeme ďalej pretriasať na stretnutí tieňových spravodajcov. Takisto si myslím, že by bolo zaujímavé ďalej skúmať tie body týkajúce sa členské krajiny, aby robili e, tú prácu v teréne. Myslím si, že mnohé, čo e, robia e, členské krajiny v regiónoch, smeruje k podpore toho, čo sa deje v, v teréne. Určite však mnohé tieto body v budúcich rokovaniach otvoríme. Neprekvapuje, že určite budeme ďalej pokračovať e, v bodoch, kde ide o transparentnosť. Kolegia, ktorý sa však pýta, kolegyňa, ktorá sa pýtala na to, tu nie je. Určite ma teší, e, že budem môcť spolupracovať s kolegami e, na bode týkajúci sa, týka, týkajúcom sa ex ante, ako povedala Mary, pokiaľ ide o podporu utečencov, pod, potreba podpory e, detí a žien v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Mody a za vaše informácie a lehota na pozmeňujúce návrhy e, bude 9. decembra o 12. a 9. januára e, bude posúdenie pozmeňujúcich návrhov a 25. januára hlasovanie v výbore a v plene sa um, bude hlasovať v marci a ideme na ďalší bod programu a to je správa o aplikácii smernice 2004-113 o uh, plnení uh, princípu rovnako zaobchádzania uh, medzi mužmi a ženami pri prístupe k tovarom a službám a pani Kolonská má slovo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem, pani predsednička čo sa týka mm, doterajšieho e, vývoja, e, tak e, bolo predložených 126 pozmeňujúcich návrhov a za všetky veľmi ďakujem, pretože každá z nich je cenným príspevkom do správy a veľmi ďakujem tieňovým spravodajcom aj ďalším poslancom za každý z týchto pozmeňujúcich návrhov a pri tejto príležitosti by som chcela zvorazniť, že hlavným e, cieľom tejto správy je zhodnotenie e, podľa smernice a fungovanie zásad e, rovnako zaobchádzania mužov a žien v oblasti dostupu k tovarom a službám. Chcem aby sme e, naďalej e, sa snažili o naplnenie tohto cieľa a e, neoslabili to cez tie návrhy, ktoré sa odbačajú alebo vzdialujú od tohoto zásadného cieľa. A už v tejto správe sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú bankového finančného sektora a požiadavka rovnakého zaobchádzania pri dostupe e, v finančných bankových službách e, je kľúčová e, pri podpore podnikateľstva žien a pri tom, ako vnímajú banky ženy podnikateľky. A tak ako predpisy, e, smernice, ktoré sa týkajú finančného sektora a poistovníckého sektora považujem za kľúčové a preto tieto pozmeňujúce návrhy s tým sú veľmi účinné a niektoré pozmeňujúce návrhy trošku zasahujú e, nad rámec e, témy tejto správy. Napríklad je tam málo pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú pracovného trhu, ale zároveň máme inú smernice, ktoré upravujú otázku rovnosti mužov a žien na trhu práce a v súvislosti s tým e, tieto e, neveľmi spadajú do predmetu tej smernice. Tie sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré e, súvisia s revíziou smernice a zahrnutia oblasti médií, vzdelávania a na jednej strane nie je pochybnosť, že napríklad e, Rekoma, ktorá je e, motorom obchodu, e, je e, istým spôsobom spojená so sektorom e, služby a prirodzene sa e, otvára potreba, aby tiež v tejto oblasti e, fungovala e, táto regulácia. Na druhej strane média, reklama a vzdelávanie sú oblasti, e, e, ktoré sú predmetom zásady subsidiarity a sú tu e, pochybnosti, že e, do akej miery môžeme e, takéto e, návrhy predkladať, ale tento návrh k reklame súvisí s otázkou služieb a je treba, aby sme tento postup prebrali pri skôrske s tenými spravodajcami. Tie sú tu poznesené návrhy, ktoré súvisia s naplnením horizontálnej smernice a táto smernica už e, sa vyjednala mnoho rokov a veľa členských štátov a väčšina členských štátov je proti tejto smernice, ale aj o tomto budeme hovoriť počas e, schôzok. A ešte sú tu aj pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú odvolávky na istambulský dohovor. A e, proti, týmto pozmeňujúcim návrhom budem proti a, a e, hoci e, istambulský dohovor e, e nebola prijatá v celej EÚ, ale veľkým počtom štátov bola prijatá ako zlatý štandard pri boji proti násiliu a tiež ju chceme povyšiť na dokument, ktorý je dôležitý v Unii a to prostredníctvom podpísania a pristúpenia EÚ k tomuto dohovoru a tiež nadštandardné konanie a tie oblasti smernice, ktoré sa týkajú otázok bezpečných žien a osobne od násilia počas využitia dopravných služieb, tak to je správne miesto, aby sme um, tento dohovor spomenuli. Takže ďakujem za všetky pozmeňujúce návrhy a pozývam vás do diskusie. Ďakujem pani Kolomská a v mene skupiny SAD má slovo pani Regner. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani spravodajkyňa aj milé e, tieňové spravodajkyne, k týmto poznámkam by som dodala nasledovné. Správa sa mi veľmi, veľmi páči. Hovorí sa tu o mnohých užitočných aspektoch, avšak e, chýbajú závery my ako poslankyne Európskeho parlamentu by sme komisii a členským krajinám predložiť konkrétne možnosti, ako konať a e, ukázať tým, aké dôležité je pre nás zrovnoprávnenie po pohlaví. Takéto e, odkazy mi tu na určitých miestach e, chýbajú. Vy ste spomenuli alebo vyzdvihli istambulský dohovor a tiež výzvu na ratifikáciu istambulského dohovoru. A e, ten logický záver e, sa správne nenachádza. Je tu ten odkaz na e, istambulský dohovor, ale myslím si, že práve takáto dôležitá konferencia, takýto dohovor, že by sa nemalo len vyzdvihovať vo svojom význame, ale príslušným spôsobom by tu mal byť určitý odkaz na e, formu z toho vyplývajúceho konania. Tiež ďalej sa tu hovorí, že členské krajiny veľmi rozlične pristupujú k implementácii. A to je dôležité, pretože musíme um, zabezpečiť, aby ochrana v celej Európe mala rovnakú úroveň. Ďalší, ďalšia poznámka k orgánom pre zrovnoprávnenie v členských krajinách. Tieto inštancie sú rozlične vybavené a tým pádom nemôžu celkom nezávisle konať všade, tak ako by mali konať. Podobné pozmeňujúce návrhy prichádzajú i z ďalších, z dielne ďalších skupín. Kolegyňa Lína dodala jeden taký. Ide o posilnenie rovnakého prístupu a teda príslušných e, orgánov by mal byť, ten prístup by mal byť e, oficiálny a podľa možnosti nezávislo. A mali by byť teda vybavené dostatočnými prostriedkami. E, na záver by som ešte chcela poukázať na digitalizáciu. Teraz viac či menej v porovnaní s rokom 2004 sme v roku úplne inej situácii a musíme dávať pozor na to, aby nielen analogicky e, prebiehali, ale aby sa to rešpektoval i digitálny vek, digitálna doba, napríklad pri otázkach ručenia. A v tejto súvislosti e, je aktívny i výbor Jury. Pre mňa je to takisto totiž dôležitá záležitosť. A ešte potom otázka vzdelávania a reklamy. Viackrát sa o tom hovorilo explicitne to, sa to vyňalo zo smernice, mnohí to poslanci to už e, ľutovali. V roku 2004 viac či menej sme videli, že už vtedy to bol veľký problém e, v pôvodnom znení. A mali by sme byť pragmatickí. Vieme, vieme aké sú dôvody dnes, ale všade tam, kde ide o klasické e, predstavy o úlohách, o rolách, všade tam, kde sú klasické pohľady na role, kde sa transportujú, mali by sme my konať. A v neposlednej miere na záver, čiastočne tu chýba dostatok údajov, členským krajinám a i komisii e, tu musíme e, dať určitú úlohu, ktorá sa dá plniť len príslušnou evaluujúcou viacnásobná diskriminácia by sa tiež mala potierať. V tomto zmysle som doplňujúco k tomu, čo ste povedali, e, poskytla alebo predložila mnohé vo forme pozmeňujúcich návrhov a určite verím, že sa mnohé z toho bude dať do e, znenia zapracovať. Ďakujem pekne. Nikto ďalší nepožiadalo slovo a preto Pani Kolomská, ak chce reagovať na nejakú otázku, má možnosť. A keď nie, tak e, je tá rozpráva ukončená. E, za... Ďakujem pekne za slovo. Súhlasím e, absolútne s tým, že členské štáty musia musia e, vykazovať dobrý postup e, pri e, plnení tejto smernice a e, že jeden z hlavných problémov týkajúcich sa tejto smernice je práve nedostatočné plnenie. Takže to právo je transponované a deklarácie sú vydané prostredníctvom zákonov, ale v praxi v mnohých prípadoch toto právo sa nevykonáva, neplní a to je hlavná E, problém s touto smernicou a e, tu je e, dobre sledovať, ako funguje dobrá prax a tie účinky, ktoré existujú a tiež treba sledovať čo najviac, čo sa podarilo v všetkých štátoch urobiť. Čo sa týka dohovoru, tak súhlasím s tým, že bez, aj bez činu ratifikácie v všetkých štátoch EÚ je to dokument, na ktorý sa musíme odvolovať, keď hovoríme o násilí a o politike proti násiliu. A tiež um, tento um, návrh e, toho príslušne vysokej úrovne, na ktorú sa povyšila riešenie protidiskriminačnej politiky v členských štátoch. Chcem upozorniť, že sú k tomu príslušné body v správe, ale aj pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú equality bodies, teda všetkých tých orgánov, úradov alebo inštitúcie, ktoré majú za cieľ ochranu aj kontrolu výkonu plnenia práva rodovej rovnosti v členských štátoch. A posilnenie týchto inštitúcií a mm, primerané financovanie je e, čo najzásadnejšie. Ono bude prispievať e, k e, plneniu tejto smernice a ten návrh digitalizácie už bol zdôraznený, ale to ešte treba posilniť a zvýrazniť, tak budeme na tom pracovať a v tejto správe sme prijali dva nové Ehm, prístupy, e, že digitalizácia e, všetkých trhov viedla e, k novým odvetiam hospodárstve. Hovoríme o sharing economy, hovoríme o javoch a digitálnych platformách ako Airbnb Ehm, ktoré ehm, poskytujú ehm, bývanie, alebo Uber, ktorý poskytuje dopravu. To sú len príklady javov, ktorých bude stále viac v budúcnosti. Oni určite vyžadujú byť regulované, čo sa týka posúdenia bezpečnosti žien v pravidlách a v činnosti týchto platformiem. A čo sa týka samotného využívania služieb, ktoré sú mm, že dostupné cez internet, tak z tých údajov, ktoré sme mali pri príprave správy, vyplýva, že a ženy e, rovnako e, často častejšie využívajú internetové obchody alebo také služby, ktoré e, sú dostupné, ale v tých to po konkrétnych prípadoch e, nie je nutné, aby sme to e, regulovali, ale sharing economy e, práve tam musíme konať, tam musíme sa s tým zobrať. A toto je základ a musíme pracovať na tom na úrovni únie, aby nielen sa zbierali údaje a nielen aby sa agregovali po ceste, ale aby sa zbierali e, pri podobnej metodike, aby e, boli porovnateľné, pretože ak nebudeme mať spoločnú e, metodiku únie pri zbere e, účinných údajov e, pre e, rovnosť, rodovú rovnosť, tak tie údaje nebudú porovnateľné a nebudeme môcť e, sa posunúť vpred. A otázku reklamy určite budeme diskutovať. Muchas gracias, eh, señora. Ďakujem pani Podlomská a ukončíme túto rozpravu. Ideme na ďalší bod programu a e, ten sa týka administratívnej e, e, úpravy v českých štátoch vo veci prístupnosti výrobkov a služieb. Myslím, že pani Legrip zastúpi spravodajkyňu v tejto správe. Oui, merci, madame. Ďakujem, pani predsedníčka. Naozaj e, nah, e, nahrádzam e, takto spontánne našu spravodajkyňu, pani Feragut, ktorá sa neplánovane nemohla zúčastniť je tu text, ktorý pripravila jej kancelária. Ja sa pokúsim to preložiť a e, pertraktovať čo najlepšie, ako len viem, keďže tu nejde o môj materinský jazyk, ani len materinský jazyk, pani Faragot. Jednoducho použijeme ako o jazyk angličtinu. Ide o to, že sa spolu musíme e, na to pozrieť, pretože parlamentné práce e, sa prepojili. Jednotlivé pozmeňujúce návrhy vedú k výmene názorov k rôznym pozmeňujúcim návrhom, ktoré sa predložili 151 celkom ich je e, k návrhu stanoviska, ktorý pôvodne e, navrhola pani Esteras. 19 pozmeňujúcich návrhov za EPP, 23 za socialistov, 4, 4 za LD, 26 pozmeňujúcich návrhov za EKR, 59 z dielne GUE, 4 za zelených a 14 predložili kolegovia e, nezaradení. Hlasovanie vo FAM má prebehnúť e, záverom februára. Čo možno povedať v tejto fáze o rôznych navrhovaných pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa predložili? Pokiaľ ide o otázku prístupu, malo by sa zabezpečiť, aby požiadavky na prístup e, boli spojené e, s podrobnejším vysvetlením v doplnkoch v prílohe k návrhu. Riešenie potrieb všetkých osôb s postihnutím, vrátane e, žien, detí a osôb s postihnutím, ktoré potrebujú intenzívnejšiu podporu. Požiadavky e, e, v terajšom prostredí nie sú postačujúce. Členské krajiny môžu rozhodnúť zavedenie prostredia, ak je to implikované povahou služby. Toto treba posilniť žiadaním toho, že toto prostredie je e, prístupné pre všetkých z nás, pre ľudí s postihnutím, je nepodstatné, či služba je prístupná, ak fyzicky nemôžu e, mať k nej prístup. Pokiaľ ide o otázky e, povinnosti e, výrobcov, e, dovozcov a distribútorov článok 5, 7, 6 a 8 musí byť schopný e, post, poskytnúť informácie o produktoch v každej chvíli a to nie len e, po zmyslu plnej požiadavke príslušnej národnej inštancie. To je pre nás veľmi dôležité. Pokiaľ ide o otázku dozoru nad trhom, článok 17, informácie o neplnení predpisov, pokiaľ ide o prístup, to by mali systematicky e, orgány zverejňovať nielen na dožiadanie. Pokiaľ ide o otázku monitorovania a plnenia predpisov, to je článok 25, je dobré, že návrh smernice hovorí o tom, že spotrebitelia a súkromné asociácie by môžu iniciovať kroky pred národnými súdnymi inštanciami pri neplnení predpisov smernice. Ak sa však pozrieme na e, výzvy, ktoré majú pred sebou mnohé postihnuté osoby pri prístupe k súdnictvu, takýto postup nestačí e, pri konaní voči ekonomickým e, poskytovateľom preto by tu nemalo ísť o individuálne kroky spotrebiteľov, ale ide o všeobecný systém e, aplikácie a dozoru spoločne e, s odvolacím mechanizmom a mechanizmom sťažnosti. Členské krajiny by mali monitorovať a zabezpečovať e, primeranú implementáciu smernice. Pokiaľ ide o sankcie, to je článok 26, E, získané prostriedky by mali smerovať do opatrení, ktoré zlepšia prístup. Platenie sankcií možno vnímať za e, lacnú verziu e, postihov za neplnenie predpisov smernice. Dúfam, že tieto všeobecné obavy a komentáre k jednotlivým otázkám, ktoré posudzovali predložené pozmeňujúce návrhy. V tomto štádiu postačuje. Možno som bola trošku nepresná v niektorých uh, aspektoch, ale určite ste pochopili, že celá vec sa zbehla na poslednú chvíľu. E, tým pádom som nedokázala e, do hĺbky sa zaoberať problematikou. E, chcem len ešte raz e, zopakovať e, o slova ospravedlenia pani Esteras Fragut, ale dodám tiež, že vo všeobecnosti po rokoch je jasné, že my vítame s veľkým záujmom a radosťou tu tento návrh Európskej komisie. A všetko to, čo chceme, je zlepšiť ju, ju a sprevádzkovať a dať e, do služieb našim občanom, Európanom, ktorí majú ťažký prístup. Muchas gracias, señora Legrip. Ďakujem pekne, pani Legrip. A teraz otvárame debatu. E, jednotlivé skupiny majú slovo. V ich mene e, kolegyne, pani Chec má slovo. Tack så mycket. Och, ehm, Ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať pani spravodajkyni, ktorá tu žiaľ dnes nemôže byť. Ďakujem za tento návrh, bolo to e, zaujímavé čítanie. A všetky pozmeňovacie návrhy boli e, zaujímavé. Myslím, že v aktuálnej eh, dobe z toho vyplýva veľmi silné stanovisko aj vrátanie pozmeňovacích návrhov. Je dôležité, aby naše stanovisko celkom jasne spomínalo aspekty e, rovnoprávnosti, aj otázku viacnásobnej diskriminácie v prípade žien s postihnutím. A treba zabezpečiť vnútorný trh naozaj pre všetkých. A eh, na to je dôležité aspekty rovnoprávnosti zohľadňovať Všetci sa musia aktívne e, mať možnosť podielať na spoločnosti a to si vyžaduje aj z našej strany určité opatrenia. Nemôžeme teda zatvárať oči, nemôžeme e, sa zaberať len bezbarírovosťou, ale musíme žiadať aj e, rovnoprávnosť. Moje pozmeňovacie návrhy idú týmto smerom aby sme zabezpečili pre všetkých e, ľudí rovnaký prístup, aby sme zabránili prípadom viacnásobnej diskriminácie žien. Myslím si, že by sme sa mali vydržiavať e, rámca mandátu nášho výboru. A teraz spontánne by som povedala, že niektoré pozmeňovacie návrhy, aj keď sú dobré, jednoducho nespadajú eh, do rámca tej, tohto stanoviska. Ako výbor by sme mali zohľadňovať aj toto, aby sme mali čo najväčší vplyv v gestorskom eh, výbore na ovplyvňovanie vecí. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu so spravodajkyňou aj tými spravodajcami a myslím, že sa budeme môcť eh, dohodnúť. Ďakujem veľa, pána. Ďakujem pekne. Ehm, pani, ďalšie má slovo. Myslím si, že počtu pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli podané, ale najmä podľa obsahu, je zrejme, že Európsky parlament má záujem mať túto smernicu ambicioznejšiu. Ehm, ja tiež osobne som dala niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkali napríklad elektronických... There is a problem with translation? There is... Teraz... Dobre, takže ešte... Je preklad zo Slovenčiny zabezpečený? Ahora, ahora bol, že e, môžem hovoriť po slovensky? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čiže ešte raz, um, aj vzhľadom k počtu pozmenujúcich návrhov, ktoré boli dané, sme počuli, že ich je 151, ale najmä pokiaľ ide o obsah týchto pozmenujúcich návrhov, som presvedčená, že Európsky parlament chce, aby táto smernica bola ambicioznejšia. Aj ja sama som dala niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré sa zameriavajú na dostupnosť či už elektronických spotrebičov, audiovizuálnych médií alebo automatov na jedlo. A myslím si, že mohol by byť tento návrh rozšírený aj o tieto pozmenujúce návrhy, aj keď si uvedomujem obmedzenosť aj nášho priestoru. Za rovnako dôležité považujem to, čo som už povedala v predchádzajúcej debate, že by bolo vhodné, aby sme posunuli smernicu aj filozoficky. A síce, že táto smernica nebude mať dosah alebo nemala by byť len pre osoby so zdravotným postihnutím, ale bude v prospech všetkých ľudí, aj tých, ktorí nemajú zdravotné postihnutie. Ehm, táto smernica, som presvedčená, prispieva k tvorbe nových pracovných miest, namiesto toho, aby sa zdroje vynakladali na zabezpečenie súladu s rozdrobenými právnymi požiadavkami v celej únii, sa firmy budú môcť sústrediť napríklad na inovácie či ďalší rozvoj. Prostredie, v ktorom sú výrobky a služby prístupnejšie, vytvára inkluzívnejšiu spoločnosť a uľahčuje nezávislý život všetkých občanov. A myslím si, že toto by malo byť cieľom aj našej práce pri schvaľovaní pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Žitňanská. Pani Kunema má slovo. Ako sa tie sprogomenú Ďakujem pekne. Vypočula som si s veľkým záujmom predrečníkov a ja by som sa chcela vyjadriť. V smernici nie sú momentálne ustanovenia týkajúce sa eh, rodovej rovnosti a je približne 40 e, miliónov e, žien a dievčat podľa štatistík, ktoré sa nachádzajú v e, situácii chudoby alebo sú ohrozené chudobou a nemajú prístup k práci, k vzdelávaniu a podobne. Takže správa Feragut nie je postačujúca z e, teda, pohľadu tohto aspektu. A okrem e, výrobkov a služieb, ktoré e, teda majú byť prístupné ženám a dievčatám, je tu ešte ďalší problém. Je tu problém tých, ktorí sú obeťami alebo boli obeťami násilia. Musí byť v dispozícii telefónne číslo, aby bolo možné žiadať pomoc ženy, ktoré majú postihnutie ako môžu tieto žiadať o okamžitú pomoc? Mal by som myslieť aj na to. A potom ďalší príklad z oblasti práce. V mnohých členských štátoch máme vo verejných službách e, ľudí e, s postihnutím, e, ktorí sú zamestnaní v tejto sfére, ale Veľmi často chýbajú potrebné štruktúry pre týchto e, ľudí s handicapom. Mnohé návrhy za účelom pomoci e, ženám a dievčatám s e, postihnutím by sa mali zaoberať týmto, že vlastne prostredie, v ktorom majú pôsobiť, by malo byť um, priateľské voči tomu, aby sa títo mohli zúčastňovať na spoločenskom uh, živote. A potom určité uh, produkty by mali byť uh, použiteľné aj ľuďmi s postihnutím. Okrem toho tu potrebujeme podporovať matky, deti, aby e, vlastne všetky ženy mali prístup k e, potrebnej e, starostlivosti alebo potrebnému ošetreniu. Toto by som chcela riešiť v mojich pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem pekne pani spravodajkyni a verím, že v našich eh, rokovaniach hľadom kompromisných pozmeňovacích návrhov sa eh, dopracujeme k riešeniu v oblasti týchto bodov. Ďakujem pani Kuňa. Neviem, či ešte chcete eh, k tomu niečo povedať? Nie? Tak ideme na ďalší bod programu dňa a to je rozpočtové absolutórium za rok 2015 k všeobecnému rozpočtu únie a k rozpočtu Inštitútu pre e, rodovú rovnosť a ak súhlasíte, preveríme e, túto rozpravu spoločne, ako aj pri iných príležitostiach. Spravodajkyňa Spravodajkyňa je pani Ančila, ktorá tu nie je a mm, v predložení tej správy ju nahradí pani Noil. Srdečne ďakujem, pani e, predsednička. Ja by som chcela týmto nastúpiť pani e, Dančilu, ktorá je e, spravodajkyňou v tejto téme. Dnes sa žiaľ nemôže zúčastniť. Pokiaľ ide o túto tému. Pani Tamčila hovorí, že rovnoprávnosť žien a mužov vo všetkých e, oblastiach v rámci, aj v rámci rodovej, e, rodového plánovania e, rozpočtu musí byť zaintegrovaná do návrhu. Stanovisko tiež hovorí, že kvalifikovateľné indikátory pre výsledky a vplyv plánu rozpočtu na realizovateľnosť e, cieľov a e, plánovanie musia byť e, zohľadnené a to v súlade s orientovaním sa na výsledky a s ťažiskom na teda výsledky. Doteraz Žiadne konkrétne opatrenia neboli prijaté. Preto žiadame, aby sa dohliadalo e, e, každoročne na e, realizáciu týchto aspektov. Ďalej sa žiada, aby, sa, aby dochádzalo k analýze ako v prípade stratégie EU 2020, pokiaľ ide o rodové aspekty. Musí to byť teda niečo, čo by sa pravidelne opakovalo. A potom tu máme program pre e, práva, rovnosť a e, občianstvo. Tomu sa venuje osobitná e, pozornosť, padá po to aj program DAFNE. V stanovisku sa spomínajú požiadavky na komisiu, ktoré sme už vyjadrili aby prostriedky pre túto oblasť sa plne vyčerpali a aby e, sa dbalo na e, rovnomerné e, vynakladanie prostriedkov, pretože v výročnom práve ciele týkajúce sa DAFNE boli podporené menej než v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, než teda v období 2000, 2013 E, chýbajú tu naozaj prostriedky pre e, ženy. Podľa článku 13 e, z fungovaní EÚ o tomto programe práva, rovnosť, občianstvo. Komisia by Európskemu parlamentu a rade mala každoročne predkladať monitorovaciu správu vychádzajúcu článku 14 kde by sa spomínali aj konkrétne indikátory, aj e, prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Takže táto správa by e, sa mala vypracovávať periodicky každý rok, aby bolo možné posúdiť situáciu. Pre vypracovanie návrhu tohto stanoviska nemohli sme túto monitorovaciu e, právu získať Autorka hovorí, že komisia by možno mohla zaujať stanovisko k tomu, prečo nebolo možné, aby sme ju získali. E, všetci členovia Európskeho parlamentu e, sú vítaní, aby predostreli svoje pozmeňovacie návrhy. Lehotou je 6. december 17.00 a pani spravodajkyňa e, všetkých zdraví a ďakuje za pozornosť. Ďakujem pekne pani Noel. Pani Legrip, chcete vystúpiť? Oui, euh, merci madame euh, la présidente. Euh, je vais m'exprimer. Ďakujem pekne, pani eh, predsednička. Chcela by som sa eh, vyjadriť mne EPP k tejto téme. Pani Matera nastúpila na rodičovskú dovolenku. To je naozaj e, na našom výbore veľmi e, dobré ospravedlnenie neprítomnosti. Česko sa však medzi nás e, vráti a ja by, ja by som chcela po anglicky um, predostrieť jej stanovisko Ďakujem veľmi pekne za e, toto presné e, stanovisko a vašu prácu na ňom. Pani Matera, ako všetci viete, pracovala viacero rokov v tomto výbore, aj vo výbore pre rozpočet. Aj e, to teraz zaoberá práve týmito obami témami a zastupovala aj výbor e, FAM v úsilí docieliť konkrétne výsledky za účelom zlepšenia práce, ktorá už bola vykonaná. Vždy e, by malo e, byť lepšie sústrediť sa na špecifické ciele, Eh, bod popodia nežiadať, aby sa rodnoverovnosť eh, zohľadňovala vo všetkých politikách a zvažovala eh, vo všetkých politikách, pretože sa musíme snažiť byť realistický a efektívny pretože keď sa pozeráme na túto tému rodovej rovnosti ako tému, ktorá prechádza všetkými aspektami a politikami, eh, to je dôležité, ale eh, musíme sa vyhnúť eh, vlastne nerealistickým cieľom žiadame teda skôr o hodnotenie dopadov pre všetky oblasti, ktoré sa týkajú tzv. E, tzv. nastavenia e, e, rozpočtu aj z teda rodových aspektov. A to by nám umožnilo naozaj závažne zhodnotiť úspešnosť v tejto oblasti a venovať sa odstráneniu e, ešte pretrvávajúcich e, závažných nedostatkov. Ďakujem vám pekne a pani Matera v mene e, skupiny EPP predostrie pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pani Legri, pani Vonet má slovo. Äh, Ďakujem pekne, pani äh, predsednička. Aj my äh, chceme srdečne poďakovať pani spravodajkyni Dančíle za jej prácu na stanovisku aj vynik, a teda vynikajúce výsledky tejto jej práce. Môžeme ako zelení vo všetkých bodoch s ňou súhlasiť. Chceli by sme niektoré body iba posilniť. Na jednej strane, ako už kolegyňa spomenula, Eh, želali by sme si posilnenie gender eh, budgetingu. Eh, stanovisko by sa malo na tento aspekt sústrediť oveľa viacej. Je Vin, vin. Ako náhle sa nebude používať rodový rozpočtársky prístup, tak jednotlivé oblasti, ktoré nie sú špecifikované, už treba mať silnejšie zameranie i na požiadavku smerom k rodovej rovnosti v rámci e, viacročného finančného rámca. Možno by tu bolo potrebnejšie ešte e, podrobnosť. Mne sa páči i odkaz na ciele Európy 2020. Ako to bude rodovo e, prenesené, ale tieto jednotlivé e, ciele sú tak trochu slepé e, k rodovej rovnosti. Takže to rozšírenie, a teraz to poviem skôr angli- anglicky, je, sú tu tie tri piliere, e- ekonomika, e- efektívnosť e- a tieto ciele treba zmeniť a smerom, a teda tretí cieľ bol rovnosť, viac by to malo byť e, economy, equity, ecology. V tomto smysle urobíme pozmejúci návrh, e, hoci sme veľkými zastankyňami e, cieľov Európa 2020 no, aby sa tieto cieľe teda jednoducho dosiahli. Ďakujem. Muchas gracias, señora Habana. Pasamos ya entonces al siguiente. Ďakujem a teraz ideme na ďalší e, bod e, programu a posledný na programe a to je, ten sa týka potreby európskej stratégie pre eh, Pardon, es que... Eh, Pardon? V prvej chvíli som povedala, že budeme robiť celú rozpravu spolu, ale myslela som, že e, sa tu, e, to platilo pre e, otázku cel, celej rodovej rovnosti, ale teraz e, ďalšia kolegyňa e, bude hovoriť e, o rozpočtovom absolutóriu pre Inštitút pre rodovú rovnosť. Ďakujeme pani Dančili. Ona je spravodajkyňou pre absolutórium pre tento inštitút. Ten návrh, ktorý súvisí s týmto bodom a, a teda konštatuje, že stanovisko účtovného dvora e, hovorí o tom, že finančný stav je tu primerane prezentovaný, pokiaľ ide o všetky materiálne aspekty. Tá stanovisko ďalej žiada, aby to úsilie e, o e, zmenu úrovne prevodov pokračovalo. Hodnotíme príspevok inštitútu k prebiehajúcim prácam výboru. Žiada sa tiež e, lepšie e, využitie fóra odborníkov a väčší súlad s výsledkami najnovšej e, evaluácie IGES. Autorkyňa tiež uvádza, že vítame prioritizáciu na viacerých úrovniach s vysokou kvalitou a vysokou viditeľnosť, bez toho, že by sa strácalo zameranie na rodovú rovnosť prípade preverovania smernice sa e, žiada zapracovanie e, rôznych bodov, ako je napríklad zmrzačovanie ženských polovných orgánov. E, odporúčame aj ge absolutórium udeliť. Členovia výboru by, by mali poskytnúť pozmeňujúce návrhy. Lehota i tu je takisto 6. december o 17. hodine. AIG, to doplňam ja, je vynikajúca organizácia, treba ju e, určite podporovať. Ďakujem. I ja v neprítomnosti e, e, pani predsedajúcej odovzdávam slovo pani Le Grip. Ďakujem. Budem veľmi stručná. Opätovne zasa ide o kolegyňu Materu, ktorá je tieňovou spravodajkyňou za skupinu EPP. A podobne ako i predtým, nemôže tu byť, poverila ma odovzdaním slov vďaky pani Dančila za prácu, ktorú odviedla k tomuto stanovisku absolutorium pre tento inštitút pre nás všetkých je to inštitút osobitne dôležitý, odvádza vynikajúcu prácu a sme spokojní s prezentáciou účtov veľmi jasným spôsobom i transparentne. Súhlasíme plnej miere s tým, čo napísala naša kolegyňa. Žiaden aspekt e, nevnímame problematicky. Predložíme niekoľko pozmeňujúcich návrhov, menovite pani Matera, ale naša podpora ďakujem. Pani Vana, ďakujem i ja budem stručná. I tento návrh pani Dančila podporujeme Ďakujeme za dobrú prácu. Tiež na posilnenie predložíme niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Ja si myslím, že zameranie treba venovať v skutočnosti, že EIG potrebuje viac personálu, hlavne keď treba porovnateľné ukazovatele medzi e, členskými krajinami a to v, v rýchlych lehotách. Hovorili ste o tom kolegyňa. Príspevok EIG je osobitne dôležitý pre tento výbor. I synergie medzi komisiou a EIG by sa mali posilniť, aby rodová gender mainstreaming bol naozaj uvádzaný do života. Myslím si tiež, že by sa eh, mohlo, mohlo hovoriť i o dobrej práci ktorá sa odviedla v poslednom roku. Či už je to ten index rodovej rovnosti, alebo internalizácia štatistík a databáz, alebo eh, online platforma pre mainstreaming. Ďakujem, to, to možno doplniť. Ďakujeme. Pani Vanna. Toľko príspevky. A teraz sme pri poslednom bode programu Európska stratégia, potreba európskej stratégie, aby tu neboli rodovo e, podmienené e, rozdiely v e, dôchodkoch. Slovo má pani Le Grip. Ďakujem, kolegovia. Opätovne sme sa zišli dnes popoludní, aby sme hovorili o tejto téme v E, táto priepasť v, e, vo, výške, vo výške dôchodkov. Stále je to asi 40 v EÚ, 38, ak mám byť presná, pre vekovú hranicu 65 rokov. Takže tá rovnosť e, nám, nerovnosť nám nemôže zostať zanedbateľnou tu v parlamente. Boli tu predložené mnohé pozmeňujúce návrhy, a ktoré a predchádzajú príprave jednotlivých e, kompromisov. Je tu 241 pozmenujúcich návrhov, ktoré v danom termíne dorazili. Predstavitelia tieňoví, e, ale i celé politické skupiny chcem každému poďakovať a poblahoželať k tejto obrovskej miere záujmu o, tento, o túto dôležitú tému veľká práca, ktorá zostáva pre budúce týždne, aby sa e, dekodovali, analyzovali jednotlivé e, možné e, postupy. A ak chceme spolu s vystopovávať jednotlivé tie línie, ktoré sa tu naznačujú, oporné body, pretože pri čítaní tých 240 pozmeňujúcich návrhov e, som uvažovala o mnohom. Pri prezentácii pracovného dokumentu som už prvú vec spomenula pri návrhu správy a to je podne čo najviac e, sa držať samotnej témy, čo najviac sa koncentrovať na tému ako takú, na, na našej správy Pripomínam vám, že i, e, e, potrebujeme európsku stratégiu, aby sme e, potierali túto priepazosť e, vo výške e, dôchodkov. Teraz treba sa držať naozaj tejto témy. Som pripravená diskutovať so všetkými poslancami a diskutovať o pozmeňujúcich návrhoch aby sme realizovali spoločnú prácu, ale ne, sa od základného zamerania. Ako spravodajkenia i ostatní sa musíme zhodnúť, aby sme vystopovali nejakú spoločnú odpoveď, aby sme tento špecifický problém e, bez veľkých odbočiek e, vedeli riešiť, vedeli poskytnúť tú odpoveď ktorú, ktorá nás zaujíma až e, do fázy pléna. Konštatovanie, e, ktoré určite môže byť takým pozitívnym e, posolstvom a takou predpovedou, to všetko ma vedie k veľkému optimizmu pri tvorbe jednotlivých kompromisných pozmejúcich návrhov, ktoré by sa dali spoločne pripraviť. Určite treba znova pre, upresniť určité dve, tri veci. E, otázka e, nedrovnosti e, vo výške dôchodkov. Viackrát sme sa snažili zdôrazňovať o tom, že tento fenomén je veľmi zložitý a má viacero stránok. Je tu dualita dôvodenia. Na jednej strane je to rozdielna, rozdielný profesionál, rozdielne profesionálne dráhy a takisto rôzne modality kalkulácie dôchodkov. Takže to je samotný názov správy, ktorý nám umožňuje uvažovať o tejto dualite a pre, môcť bojovať proti týmto rozdielom. A tým pádom treba e, používať kompenzačné a korekčné mechanizmy tých nerovností, ktoré pretrvávajú a vynárajú sa, ktoré sa dajú potlačiť, pretože vlastne vschádzajú z minulosti, ktorá tu už nie je a my by sme chceli e, predchádzať týmto nerovnostiam tým, že posilníme E, naše kroky, aby nerovnosť tých samotných profesijných dráh sa redikovali. Tieto dva aspekty, táto dualita, sú, sú vlastne prepojené a to znamená, že také naše riešenie e, by sa nemohlo 100% aplikovať na iný typ akcií. V tomto zmysle bude zaujímavé, čo nám poskytne e, komisia. Určite by sme vedeli integrovať e, stanovisko komis- výboru EMPL do kapitol, ktoré sa týkajú návrhu správy, teda systém dôchodkov e, a tu na tá medzera, alebo teda schodok v odmeňovaní žien a mužov. Všetko je to určite v kompetencii EÚ. E, e to všetko súvisí e, s, so zdieľaním kompetencií k tejto správe medzi dvoma výbormi, teda dohoda o kompetenciách medzi dvoma týmito výbormi. 241 pozmeňujúcich návrhov, teda pekný úspech, dá sa povedať. Verím, že naša práca bude plodná. Určite hľadáme ešte stále prvé eh, a prvý možný termín na prvé stretnutie tieňových spravodajcov. A ja navrhujem, aby sme si zachovali 25 január ako stretnutie. Ďakujem pani Olegrilu, pani Noel má slovo. Ďakujem pekne ešte raz. Teraz ale nebudem hovoriť v mene pani Dančila, ale e, v mojom mene som tenevou spravodajkyňou k nutnosti e, stratégie e, pre e, túto oblasť. Spomenuli ste počet pozmeňovacích návrhov. E, a keď e, by sme ich roztriedili, tak by sme videli, že je tu e, veľká časť z nich, e, ktoré zdôrazňujú, že je dôležité, aby sa EÚ týmito otázkami zaoberala, že to súvisí s dôstojnosťou a s tým, ako ľudia, hlavne teda ženy, žijú v EÚ a že to súvisí so základnými princípmi, s rovnoprávnosťou Mnoho pozmeňovacích návrhov sa týmto zaoberá, takže myslím, že tam veľmi rýchlo docelíme zhodu. Ďalšou e, oblasťou, ktorou sa mnohé zaoberajú, sú výpovede k tomu, že treba zbierať údaje. Aby sme sa mohli dobre rozhodovať, potrebujeme presnejšie údaje a tento cieľ, e, aby sme preniesli rovnoprávnosť do e, každodenných situácií, to e, si vyžaduje e, delbu práce na e, oba rody v domácnosti, zamestnaní a v starostlivosti pretože e, e, tí, ktorí e, sa starajú o rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o domácnosť, tí sú potom znevýhodnení v oblasti dôchodku, dostanú potlesk, ale nie peniaze a z Slovensku sa nedá zžiť. Takže z e, sociálno-demokratickej e, perspektívy e, je tu tiež dosť veľa podmiňovacích návrhov, ktoré hovoria, že tu ide naozaj o otázku dôstojnosti, že tu potrebujeme stanoviť nejakú sumu, ktorá sa môže odlišovať v jednotlivých členských štátoch, ale sum, bola by to suma, ktorá by chránila naozaj pred vyčlenením. Pretože ten, kto už E, jednoducho nemôže sa e, pohybovať na verejnosti, zúčastňovať sa všetkých verejných podujatí. Nie je len chudobný, ale aj vyčlenený. A to je niečo, čomu chceme e, zamedziť pomocou minimálneho dôchodku. A potrebujeme, toto bude asi jeden z najťažších bodov v rokovaní, potrebujeme predmovú myšlienku, že tu, potre- že tu máme v Európe Eh, model eh, muža, eh, ktorý sa má vlastne postarať o rodinu, iba vtedy sa darí rodinám. Takže treba zamedziť tomu, aby aj ženy, ktoré dnes pracujú, mali neskôr horší dôchodok. Týka sa to naozaj tém ďaleko do budúcnosti. Uh, tu musí naozaj dôjsť e, k zmene, aby ľudia v budúcnosti v EÚ e, tu mali rovnoprávnosť. A tu treba tiež e, podporovať výskum v oblasti sociálnych noriem, diskriminácie, segregácie na pracovisku, v oblasti starostlivosti o deti. Bez toho tu nebudeme mať riešenia. Takisto nemôžeme uplatňovať nesprávne modely eh, podporia zo strany eh, štátov. To vedie ženy do eh, slepých uličiek. Neskôr, keď sa ženy napríklad rozvedú svojich manželov, budú potom ukrátené v oblasti dôchodkovej Niektoré pozmeňovacie návrhy hovoria, že nepotrebujeme žiadnu stratégiu, že nám stačia usmernenia. Ak takéto niečo hovorí komisia, musíme s tým žiť. To považujem za tragické. Ale ak to príde z našich radov, e, ženy sú naviac okrem násilia ochraň, ohrozené chudobou, Takže s týmto naozaj, e, s takýmito návrhmi naozaj nemôžeme súhlasiť. E, niektoré pozmeňujúce návrhy tu naozaj mi je ľúto už pri ich čítaní, ako je možné, že takéto niečo e, sa sformulovalo. Treba si uvedomiť, že potrebujeme už teraz urobiť stratégiu, aby sa veci zmenili hlboko v budúcnosti A ešte stručne e, spomenuli ste ešte dve e, e, veci. Zamestnanie aj odmena sú dôležité, ale musíme sa zoberať aj nesprávnymi stimulmi, starými myšlienkovými modelmi, ošetrovaním, domácnosťou, starostlivosťou. A toto je tá klasika. To sú stále tie isté ženské témy pri žiadnej inej téme, teda odmena, v starobe nebude taká e, e, jasná, ako keď e, sa jednoducho zasaduješ vo svojom živote za deti a starších, keď sa o nich staráš, tak neskôr budeš mať malý dôchodok a to vôbec nesúvisí s rovnoprávnosťou a s dôstojnosťou E, teším sa na našu spoluprácu. E, určite nájdeme e, dobré riešenia, dobré kompromisy a napokon teda verím, že sa to odrazí aj v hlasovaní. Ďakujem pekne, pani Noil. A už nikto nechce vystúpiť. Pani Le Grip sa odvolala na harmonogram a na posledné schôze, aby sme vyjednali e, pozmeňujúce návrhy. Ďakujeme za vašu prítomnosť a končíme dnešnú schôdzu a želám vám e, pekný večer.